politička predsedničkou e, ženských novinárok bez e, reťazí a koordinátorka jemenskej mládežnické revolúcie. Ona je jedna z troch žien, ktorí e, zanedlho v tomto roku dostanú Nobelovú cenu mieru za právo práce žien v čase mieru. V minulom týždni som bol s oficiálnou diplomatickou návštevou v Turecku. Stratil som, stra, stretol som sa medzi iným s pánom Bartolomeom o situácii kresťanov v e, krajine. A dôležité je, bolo